správu pana Piotra Borisa uplatňovanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Slovo má pán spravodajca na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, bardzo, pani... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Hodnotenie smernice o audiovizuálnych a mediálnych službách je E, prvýkrát e, implementovaná a správa, ktorú pripravujem, je správa, ktorá analizuje situáciu účinkov smernice tri roky potom, ako nadobudla účinnosť. Toto posúdenie, posúdenie, hodnotenie je vo všeobecnosti pozitívne, i keď komisia predložila svoju správu niekoľko mesiacov neskôr. Je to však výsledok meškania e, e, implementácie v členských štátoch. Dneska by sme mali zdôrazniť najmä to, že všetky členské štáty implementovali smernicu a to je veľký úspech. Táto smernica je jedným z kľúčových prvkov e, slobody médií a súčasne je to aj nástroj vnútorného trhu ktorý zaručuje právo výberu voľby. Je to veľmi dôležitý nástroj, ktorý upravuje túto oblasť v Európe. Dnes máme takmer 8 tisíc vysielateľov a vyše 2 tisíc e, vysielateľov na požiadanie. A to, čo je dôležité pre nás, je reklama. My si myslíme, že pravidlo 20 minút je veľmi dobrý kompromis, že pravidlo 12 minút je veľmi dobrý kompromis, ktorý by sa mal zachovať. E, ďalej pravidlo krajiny pôvodu je veľmi pozitívne. Ak vysielateľ dodržiava požiadavky alebo splňa požiadavky v jednom členskom štáte, tak takýto vysielateľ by mal môcť vysielať aj v in- ostatných členských štátoch. To je tiež veľmi dobré pravidlo. Ako člen výboru pre kultúru by som chcel zdôrazniť aj otázku ochrany maloletých. Je veľmi dôležité eh, zaoberať sa vplyvom reklamy na deti a deti by mali byť, malolety by mali byť chránení, chránení pred reklamou, ktorá napríklad propaguje alkohol, cigatery, ne, nezdravú stravu. Ďalší aspekt je pluralizmus a sloboda médií. A toto bolo tiež implementované a už predchádzajúca správa to spomínala. Ďalšia otázka je zákaz podnecovania k nezávisti. Tu máme len príklad jednej francúzskej televíznej stanice, ktorá vyzývala k antisemitizmu a má antisemické prejavy. Taktiež sa nám podarilo podporiť európske diela. Takmer e, vyše 63 vysielaných programov má európsky pôvod a 33 sú práce pripravené nezávislými producentmi. To taktiež podporila smernica. Napriek tomu by sme chceli viac zdôrazniť európske diela a ich propagáciu. Smernica taktiež vyzýva k boju proti diskriminácii na základe veku, pohlavia alebo náboženstva. Ďalším aspektom je prístupnosť, prístupnosť ľudí s, poš, s, s poškodeným sluchom alebo zrakom. Potrebujeme zohľadniť aj potreby takýchto postihnutých osôb Takže máme ešte čo robiť, aby sme e, dokonalili implementáciu, účinnosť tejto smernice. V budúcnosti sa budeme musieť zaoberať aj otázkou hybridnej televízie. Momentálne spotrebiteľ ja nerozlišujú medzi lineárnymi a nelianárnymi službami. Momentálne smernicu ale netreba meniť. Mali by sme ďalej sledovať, ako funguje a ako ovplyvňuje modernú hybridnú televíziu Možno, že v budúcnosti ju budeme musieť znovu otvoriť, ale len po niekoľkých rokoch veľmi dôsledného pozorovania. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli a, chcem, a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Pani Papa Nikola je prvá, ktorá sa prihlásila o slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem zablahoželať spravodajcovi k tejto práci. Na konečnom, v konečnom texte zohľadnil aj väčšinu návrhov. Je to príklad dobrej spolupráce počas celého obdobia. Chcel by som tu uviezť článok 6 smernice, kde sa hovorí o zákaze nenávisných výziev na základe rasovej, etnickej alebo inej príslušnosti. Chcem na to poukázať práve preto, že žijeme v čase, kde sa stále viac a viac ozýva extrémna retorika vo viacerých členských štátoch a tí, všetci tí, ktorí vyzývajú k takýmto extrémnym prejavom, by mali byť upozornení na tento zákaz, ktorý je zakotvený v tejto smernici Máme tu prvýkrát správu o vykonávaní a ukazuje sa aj na možný budúci vývoj a preto všetci tí, ktorí majú nenávisné prejavy, by mali byť veľmi podriadení prísnej kontrole komisie a braní aj na zodpovednosť. Ďakujem. Mám tu priveľa rečníkov zo skupiny EPP. Chcem požiadať pani Bazesku a potom pani Šierensku, aby hovorili za celú skupinu, aby som nedával slovo všetkým, ktorí sa prihlásili o slovo, keďže ich je najmä veľmi veľa. Ďakujem veľmi pekne. Táto smernica o audiovizuálnych mediálnych službách je hlavným prvkom úpravy tejto oblasti Chcela by som ešte upozorniť na verejnú konzultáciu a chceli by sme, aby bola širšia. Nemôžeme sa obmedziť len na zaručenie nezávislosti na vnútroštátnej úrovni. Musíme zohľadniť aj ustanovenia článku 9 odsek 2 kde sa vyzývajú médiá k tomu, aby vytvorili etické kódexy aj pre ďalšie oblasti, než ak sú komerčné a musíme zohľadniť aj odporúčania vysokej skupiny pre slobodu a pluralitu tlače alebo médií. Jedno z odporúčaní je vytvorenie mm, e, mechanizmu dozoru, dohľadu na európskej úrovni. A takýto orgán by mohol poskytovať aj odporúčania. Teraz pani Sančesu. Ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2010 mhm. Európska únia prijala tento ambiciózny text, aby mohla e, sa venovať aktivitám ohľadov mediálnych služieb. A myslím si, že toto bolo naozaj veľký úspech, pretože hlásala lepší prístup k európskym dielam, takisto ochranu, ktorá by bola posilnená e, mladistvých, takisto šírenie kultúrnej diverzity, e, obmedzenie a e, prístup e, práve pre e, ohrozené ľudské bežnosti. Teraz chcem vám povedať, aby ste si všimli článok 13 smernici a textu pána Borisa. Myslím si, že potrebujeme mandát pre e, slobodnú výmenu so Spojenými štátmi americký. Parlament musí byť koherentný, musí požiadať takisto explicitné vylúčenie audiovizuálnych služieb v rámci e, týchto rokovaní z USA, pretože e, táto správa by, kde by toto bolo zakomponované, by to ohrozila smernicu, ktorú teraz máme. Ak budeme súhlasiť s týmto, tak ohrozíme kultúrne dedictvo právo, čo je zásadný princíp pre výstavbu Európy. Eh, podľa mňa, že podľa, eh, podľa správy pána Borisa by sme mali chrániť audiovizuálne kultúrne dedictvo Európy. Ďakujem pekne. Mrs. Šidlevská. Ďakujem a teraz pani Šilevská. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, táto správa sa zaoberá mnohými dôležitými otázkami a som veľmi rada, že pán spravodajca, pán Boris sa rozhodol, že by sme mali zohľadniť aj potreby starších a tých, ktorí majú poškodený zrak či sluch televízia je veľmi široko prístupná a teraz dobýva aj naše prenosné zariadenia, mobilné zariadenia a mali by sme pamätať na to, že ľudia, ktorí sú zdravotne postihnutí a majú osobitné potreby, ako napríklad znaková reč. Takže naša ponuka by mala byť širšia. Mali by sme e, tu e, uspokojiť potreby mnohých skupín ľudí Určite to prispeje aj k boju proti sociálnej vylúčenosti, pre ktorou stoja takíto občania. Ďakujem. A nakoniec pán Matula. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Berúc do úvahy technologický rozvoj a technologické napredovanie, regulovanie médií sa stalo prioritou. Berúc do úvahy slobodu vyjadrovania, prístup k informáciám, ale aj zároveň z pohľadu eh, obchodného aspektu. Internet umožňuje, aby stále viac a viac ľudí malo prístup k týmto službám, tradičným službám alebo dopytovým službám. No a teda správanie spotrebiteľov na trhu sa kontinuálne mení analýzy komisie ohľadom uplatňovania audiovizuálnych služieb sú veľmi dôležitým nástrojom preto, aby sme dokázali upraviť a prispôsobiť regulatívy a nariadenia v tejto oblasti. Mali by, malo by to byť našou prioritou, aby sme príjmali väčší počet opatrení zo strany členských štátov, ktoré budú chrániť mladistvých pred reklamami, ktoré propagujú nezdravú životosprávu, najmä nezdravé potraviny. Vítame skutočnosť, že členské štáty poskytli 10 nezávislého priestoru, ale treba urobiť ešte stále oveľa viac. Zároveň chcem počerknúť to, že je nevyhnutné, aby sme sprístupnili audiovizuálne služby tým, ktorí majú zrukové alebo, zvuk, zrakové alebo, eh, alebo iné sluchové postihnutie. Ďakujem pekne pani Kostio, nech sa páči. Technická poznámka. Um, Dohoda je taká, že ak ste už raz vystúpili v tejto diskusii, nedostanete druhý priestor. Nemôžete vystúpiť v každom bloku. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu, takže nepočujeme jeho vyjadrenia. Pán predseda hovorí, dám vám vynimočne príležitosť vystúpiť. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcel som iba odkázať na základné princípy, pretože len EPP, teda rečníci za EPP vystúpili v tomto bloku. A ja viem, že som videl, ako vám to krivý tvár, keď som naposledy vystupoval najmä keď som si zobral viac rečníckého času, ako som mal. Ale teraz vás sklamem, skončím na čas a dokonca ešte oveľa skôr. Chcem len povedať, že správa od pána Borisa je veľmi dobrá, my ju podporíme, najmä bod 7 ohľadom prístupnosti a dostupnosti médií, body 14 a 15 ohľadom ochrany mladistvých, no ďalej článok 9, ktorý hovorí o obchodných oznamoch a bod 17. Tieto táto správa si zaslúži našu podporu. Ďakujem pekne a chcem vám pripomenúť, že som skončil pred uplynutím rečníckého času. A pani Weber práve odchádza, ale pani komisárka Kruz, nech sa páči, máte slovo. Mám dobrú správu pre pána poslanca Migalského. Ja nie som z EPP. A Naozaj vítam správu od pána Borisa, ktorá je veľmi dobre vyvážená a dáva širokú podporu nášmu postupu, ktorý sme si osvojili v oblasti audiovizuálnej smernice a pomôže nám v ďalších krokoch a ďalšom konaní. Chcem srdečne poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za všetku správu, ktorú spravili. Čo sa týka súčasného uplatňovania rámcovej smernice o audiovizuálnych službách, komisia spustí štúdiu e, ohľadom toho, ako sú mladiství vystavovaní reklamám na alkohol. A reklamy mali byť k dispozícii ku koncu roka 2014. Čo sa týka budúcich politík, komisia zverejnila zelenú knihu o konvergencii a radi by sme dali príležitosť všetkým zaangažovaným aktérom, aby oni mohli vystúpiť v tejto diskusii. Pokiaľ tradičné vysielanie má priemernú sledovanosť 4 hodiny denne, stále je veľmi dôležité, eh, že má takýto, takéto pokrytie a nemôžeme ho ignorovať. Musíme si uvedomiť, že v Európe máme 40 miliónov pripojiteľných televízií, hoci mnoho ich nových funkcionalít nie je využívaných, a stále narastá ich používanie. Ergo je zrejme, že chceme vidieť ekonomický rast a zároveň chceme chrániť hodnoty. No a táto zelená kniha spúšťa konzultačný proces, kde sú otázky pre všetkých zapojených aktérov, ako dosiahnuť tieto ciele v oblasti connectability. No a na základe výsledkov tohoto procesu um, budeme diskutovať o nevyhnutnosti prípadných ďalších krokov. Konzultačný proces bude prebiehať až do konca mesiaca august. Rozsah zelenej knihy je širší než len rozmer televízie s pridanou e, internetovou konektibilitou. Snažíme sa riešiť aj e, vlastne akési prepojenie medzi tradičnými vysielateľmi a internetom, a to holisticky. Sú to témy ako napríklad dostupnosť, e, prístup k financovaniu európskeho obsahu, reklamy a oprava reklám, ochrana mladistvých. To všetko sú témy, ktoré sú otvorené v tejto zelenej knihe. Skúmame otázky rastu, hodnôt, e, skúmame perspektívy rozvoja trhu, financovania interoperability a infraštruktúry. To všetko prebieha paralelne s ďalšími konzultáciami v oblasti mediálnej slobody a plurality, o ktorých som už hovorila a určite si spomeniete. Tešíme sa na ďalšiu dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom, predovšetkým s výborom pre kultúru. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem aj Piotrovi Borisovi za veľmi dobré a vynikajúco pripravenú správu, o ktorej budeme hlasovať zajtra do poludnia o 12.30. Ďakujem pekne všetkým kolegom. Poďme teraz ďalej. E, ideme k téme o primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkoch. Slovo má pani Ria Omen Ruiten. Nech sa páči, máte slovo. Bez mikrofónu hovorí pani Rešnička. Voorzitter, geachte collega's. Pán predseda, vážení kolegovia. Ja eh, sa teším, že ste tu eh, prítomná. Eh, chcela by som